Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen, let me... Uh... Drahí priatelia, dámy a páni, uh, dovolte mi, aby som veľmi stručne uh, vás uviedol. Nebol to môj nápad, aby sme začali o pol tretej, musím povedať. Ale ako viete, ja dávam prednosť dlhšej sieste, aj keď nie som z Talianska alebo Španielska a som veľmi rád, že niektorí z vás prišli. Ďakujem vám veľmi pekne za to, pretože musíme začať s našim prvým bodom programu. To už je vlastne druhé stretnutie. Prvé stretnutie bolo vypočutie teraz s komisárom. Pani komisárka je tu. Je to veľmi dôležité a my sa cítime v tomto výbore zodpovední. Pani komisárka za, za digitálnu úniu, keď hovoríme všeobecne. A ani nie tak za digitálny jednotný trh. Takže ak by ste sa mohli pozrieť z perspektívy portfólia nášho výboru, a takto by sme mali mať výmenu názorov s komisárkou pre, o balíku pre kybernetickú bezpečnosť a voľnom toku neosobných údajov. To by bola súčasť tohto štrukturovaného dialogu a je to veľmi dôležité. Taktiež máme to v pracovnom programe 2017, kde sa hovorí o návrhoch pre BEREK a elektronickej komunikácii. Takže sme v polovici našej práce a dovolte, aby som zdôraznil, že ITRE prijalo správy, naše správy o, e, o kodexe elektronickej komunikácie a o Bereku. To sa prijalo minulý týždeň a rokovania s radou by mali začať veľmi skoro. Takže máme témy elektronická komunikácia, BEREK a kódex. A teraz by sme radi hovorili najmä o balíku kybernetickej bezpečnosti a voľnom toku neosobných údajov pretože sa cítime zodpovední aj za obe tieto témy a tu zdieľame v druhom prípade zodpovedná spolu s výborom IMCO, pretože sa to týka aj spotrebiteľov. Pani komisárka, dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Bužek. Drahí páni poslanci, dámy poslanky, nech e, chcem vám poďakovať za to, že ste ma pozvali na tento dialog, pretože pre mňa je veľmi dôležité, aby sme spoločne pracovali na to, aby jednotný digitálny trh sa stal skutočnosťou v každodennom živote našich eh, spoluobčanov. Je to dôležité, ale takisto je to aj úžasný projekt, pretože eh, ITRE pokračuje alebo napreduje naozaj veľmi veľkou rýchlosťou, pokiaľ ide o digitálny trh. Jednotný digitálny trh, vy poznáte celý ten kontext, je to jedna z desiatich priorít eh, komisie komisie pána Junckera. Teraz tu máme 24 návrhov komisie, ktorých 6 už bolo ukončených. Ešte máme 18 eh, na ktorých musíme spoločne pracovať, aby sme ich doviedli do úspešného konca na konci budúceho roku. A možno, že čo by bolo ideálne aj skôr. Všetky tieto návrhy boli už eh, jasne označené za prioritné našimi troma predsedami. V tomto kontexte pri, dovolte mi priťahnuť vašu pozornosť k trom dôležitým udalostiam. Na jednej strane sme tu mali summit v Talíne, hlav štátov a vlád, asi pred desiatimi dňami. To sa mi zdá byť kľúčovým momentom pre túto agendu, pretože Politický signál, ktorý z toho vyvstal, bol jasný a zásadný. Naše hospodárstvo, naša oblasť zamestnaní občania, takisto naši občania od nás žiadajú jednotný digitálny trh a to bez ďalšieho zdržania. Tento signál, ktorý bol počas e, minulého týždňa schválený, bude opätovne prerokovaný nasledujúci týždeň počas mimoriadného zasadnutia Rady pre telekomunikácie 24. oktobra. Vítam toto uvedomenie si na najvyššej úrovni naliehavosti tejto záležitosti. A preto využíme tento nový záujem, tento nový závan vetru. Teraz e, <clears throat> by som vám chcela predložiť návrhy, ktoré sme nedávno prijali na pôde komisie. Počítačová bezpečnosť. Ako veľmi dobre viete, od roku 2013 Európska únia má k dispozícii stratégiu v tejto oblasti. Avšak počet, zložitosť a takisto aj šírka útokov eh, v oblasti, digitálnej oblasti a takisto dopady na našu spoločnosť a hospodárstvo neustále sa odohrávajú. preto našim cieľom naozaj je mať tieto nové opatrenia, ktoré by prispeli k ochrane našich občanov, našich podnikov a takisto aj verejných inštitúcií proti týmto kyberatakom a proti takisto aj hybridným nebezpečenstvám, hrozbám. Náš návrh sa týka následujúcich zložiek. Poprvé, potrebujeme nariadenie, ktoré by obnovilo mandát ENISI, pretože Potrebujeme, aby ENISA bola ozajstnou agentúrou, ktorá by bola schopná čeliť výzvam, ktorým momentálne čelíme my. ENISA musí byť oveľa silnejšou inštitúciou, oveľa efektívnejšou, aby mohla podporovať implementáciu smernice NIS z roku 2014, ktorá by mala byť implementovaná v roku 2018. Po druhé, potrebujeme vytvoriť rámec pre certifikáciu oblasti IKT eh, technológií ich cieľom je zabezpečiť, aby všetky produkty a všetky služby v Európe a obzvlášť šírenie internetu boli schopné čeliť a zodpovedať všetkým normám v oblasti počítačovej bezpečnosti. Po tretie, koordinácia. V prípade takýchto útokov, ktoré častokrát majú dopad na viaceré členské štáty, je to veľmi dôležité, pretože tento balíček by mal mať aj odporúčanie v tomto zmysle. Ďalej tu máme náš e, balíček, ktorý stanovuje aj alebo ráta s oznámením, ktoré by pomohlo členským štátom implementovať smernicu e, SRI a to efektívnym spôsobom. Po tretie, e, Chceme vytvoriť európsku sieť kompetencií ako aj výskumu v oblasti počítačovej bezpečnosti. Áno, pretože je potrebné, aby sme zdieľali a posilnili technologické kapacity Európskej únie v oblasti počítačovej bezpečnosti. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany sa stali súčasťou tohto boja a ja som veľmi rada, že môžem s vami pracovať na tom, ako pretaviť tieto návrhy do legislatívnej reality čo najskôr. Ďalej, slobodný pohyb údajov, alebo voľný pohyb údajov, ako ste to presne povedali, pán predseda, toto je ďalšia dôležitá téma. Teraz sa obraciam na vás s novým návrhom. Návrhom toho, čo, čo je um, v zodpovednosti komisie a to dohliadať na štyri základné slobody pohybu tovaru, osôb, služieb a takisto kapitálov Európskej únie. Uh, cez toto opatrenie členské štáty budú môcť uh, sa obratiť na podniky a takisto na občanov, aby zdieľali svoje údaje na ich území ale nie vždy, ale len vtedy, keď tieto prípady budú odôvodnené. E, pretože e, uvedomme si, že momentálne tu máme stále prekažky, pokiaľ ide o mobilitu údajov a tak častokrát sa tieto údaje tým pádom neefektívne využité. A naša hospodárstvo si to nemôže dovoliť, aby sme duplikovali, pokiaľ ide o informatické zdroje, práve takéto e, údaje. Tento návrh teda bude fungovať spoločne s prísnymi pravidlami ochrany osobných údajov nariadenie GDPR už jasne pravi, stanovilo pravidlá pre slobodný pohyb takýchto osobných údajov v rámci únie a náš návrh by chcel stanoviť takú istú mobilitu údajov práve pre údaje, ktoré nie sú osobných, eh, osobného charakteru. Tento návrh je jednoduchý. My zavedieme princípy ohľadom voľného pohybu údajov, ktoré nie sú osobnými údajmi a takisto ich disponibilite pre verejné orgány. A potom je to na verejné orgány alebo na administratíve jednotlivých členských štátov, aby robili ten zvyšok. Avšak cieľom tohto návrhu nie je len plne realizovať takúto spoluprácu medzi nami členskými štátmi. Práve z tohto dôvodu navrhujeme vytvorenie jednotných kontaktných postov alebo miest v každom členskom štáte, ktoré by zabezpečili práve neodôvodnené využívanie takýchto údajov, ktoré by sa ohrozili. Toto nariadenie je potrebné zabezpečiť slobodný pohyb údajov cez informatické systémy. Napríklad, keď podniky budú chcieť zmeniť svojho poskytovateľa služieb. Tento návrh zabezpečí, že títo poskytovateľia služieb budú rozvíjať svoje autoregulačné kódy, ktoré by uľahčili takúto výmenu. Tretia téma, ktorej by som sa chcela venoviť, to je B2B, po B2B a B2C. E, budeme hovoriť o P2B, to je práca komisie, ktorá spočíva vo vytvorení jednotného digitálneho trhu, ktorý sa však nekončí tu. Nie. A rátame už s ďalšími aktivitami, s ďalšími krokmi, ktoré by odstránili nekalé e, obchodné praktiky, pokiaľ ide o vzťahy medzi podnikmi, ktoré predávajú svoj tovar alebo služby na, na, cez internet a na prevádzkovateľov týchto platform. Táto iniciatíva je preto veľmi dôležitá, aby sa vytvorili konkurenčné pravidlá, e, ktoré by boli spravodlivé, rovnaké pre všetky, pre stredné a malé podniky a takisto aj pre uh, sektor eh, elektronického obchodu, ktorý by bol tým pádom zdravý v rámci Európy. Ďalej by som chcel sa venovať kódexu elektronických európskych komunikácií. Eh, Výbor ITRE zohrával a nadalej bude zohrávať v tomto veľmi dôležitú úlohu, a to preto, že nám veľmi nápomohol. Najprv chcem poďakovať eh, spravodajkyni pani Delka Castillo za prijatie návrhu svojej správy, takisto aj za, to, eh, za tú šťastnú udalosť, eh, ktorá sa v jej živote odohrala. Za to jej chcem chcem jej k tomu poblahoželať. Investície do týchto e, vysokorýchlostných sietí bude možné zrealizovať len vtedy, keď operátori budú do nich investovať. Ja som preto veľmi rada, že vy ste schválili väčšina návrhy ohľadom spektra, alebo pre rozdelenia spektra, hlavne pokiaľ ide o, o harmonizáciu na 25 rokov trvania licencií využívania Mm, tohto spektra. Čiže toto sú zásadné podmienky pre budúcnosť eh, mobilnej konektivity. Samozrejme, ja viem o, klauzule eh, priebežného preskúmania, ktorú ste zaviedli a v budúcich eh, rokovaniach budem sa snažiť veľmi ostražito pozerať na toto trvanie a takisto sa snažiť predvídať aj investície alebo pozerať sa na to z tohto pohľadu. Preto je dôležité, že preto je dôležité počerknúť, že pre ďalšie investície bude veľmi dôležité, aby investori mohli už predchádzať tomu, že či bude tá sieť daná, regulovaná alebo nie. Ja som preto veľmi šťastná, že váš výbor sa postavil proti žiadosti niektorých operátorov, aby sa rozšírila povinnosť prístupu do týchto uh, sietí, ktoré majú ktoré sú veľmi vysokokapacitné, nezávisle od ich výkonu a trhu. Komisia sa snaží inovovať e, svoju prácu a to tým, že navrhuje reguláciu, ktorá by bola menej striktná, pokiaľ ide o spoluinvestičné projekty, aby podporila práve ich veľmi vysokokapacitných e, sietí. Ak operátori budú sa podielať e, na nákladoch ich vytvárania, tak budeme môcť pokryť e, geografické zóny, ktoré inak by boli zostané, e, ponechané len na sebe. Ja chápem všetky tie obavy, ktoré tu boli spomenuté, aby to nebolo na úkor konkurencie, ale myslím si, <clears throat> že keď zavedieme prípadné vhodné opatrenia, tak budeme môcť e, toto zohľadniť. Ja chápem E, že tento výbor nesúhlasí s návrhom komisie, ktorý sa týka toho, že regulácia by sa mala obmedziť na riešenie problémov na úrovni, kde konečný e, užívateľ e, v rámci konečného užívateľa alebo oblasti malo obchodu. Ale dúfam, že aj tu sa budeme môcť zhodnúť, pokiaľ ide o princíp regulácie, ktorá by sa mala hlavne venovať problémom reálneho sveta. Konkurencia by mala byť ponechaná, by mala byť zachovaná, ale takisto sa musí rozvíjať, ak budú adekvátne stanovené trhové podmienky. Musíme zabezpečiť e, sa ubezpečiť o tom, že spoločenstvo investorov e, je e, zdravé, že investície, ktoré sú nákladné, nebudú zbytočne zaťažené zbytočnou legislatívou BEREK. Teraz by som sa chcela venovať tejto správe a chcem pána Tošenovského, pánu Tošenovskému poďakovať za prácu, ktorú na tejto správe vykonal, pretože našim cieľom je týmto nariadením veľmi jednoducho snažiť sa venovať základným princípom mechanizmu efektívnej koordinácie, ktorá je zásadná. Ľutujem, že komisia nepodporuje túto transformáciu, pretože BEREG je naozaj európskou agentúrou, ktorá má plné právo existovať a ktorá má správnu radu. Ja dúfam, že všetci súhlasíte s tým, že budeme môcť z Bereku urobiť e, subjekt, ktorý by bol efektívnejší, zodpovednejší, menej komplikovanejší alebo komplexnejší a byrokratickejší. Som veľmi, s veľkou radosťou môžem sa vám zveriť, že tento táto správa uznáva dôležitosť toho, aby Berek bol právnou, právnickou osobou. Zodpovednosť a transparentnosť sú naozaj dôležité prvky preto, aby sme posilnili úlohu Beroku v oblasti legislatíve. Takisto viem o znepokojení alebo o obávach, pokiaľ ide o nezávislosť Bereku, ktoré budú Mm, ohrozené práve volebným právom komisie, pokiaľ ide o radu regulátorov a ich úlohu v, pri výbere výkonného riaditeľa. Môžem vás však eh, ubezpečiť, že komisia nechce podkopať nezávislosť Bereku, naopak chce spolupracovať s legislátormi, aby tieto obavy boli odstranené. Preč, aby bol Berek naozaj silným subjektom, tak na to potrebujeme eh, hlasy všetkých regulátorov, veľkých, malých, tak, aby boli rovnakým spôsobom zohľadnené. Nebude to možné, ak táto technika technická práca bude <clears throat> Mm, príliš podkopaná a pokiaľ tu nebudú eh, zakomponované hlasy regulátorov. A nakoniec dovolte mi poďakovať výboru ITRE a hlavne pánovi Zoriňovi za vašu prácu, pokiaľ ide o iniciatívu eh, Wi-Fi 4 EU, pokiaľ ide o veľmi dôležitú prácu, ktorú ste vykonali na pôde vášho výboru, pokiaľ ide o stanoviska týkajúce sa zablok- bloka- geografického zablokovania zo strany pani Kelly, pokiaľ ide o smernicu, pán Krasnodev otázky, pokiaľ ide o nariadenie, pani Mlinár, pokiaľ ide o autorské práva a nakoniec i pri privacy. Pani Kalaska, veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. A teraz e, zostávam e, vám k dispozícii na e, aby som mohla odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za váš príhovor na začiatku nášho stretnutia aj za túto diskusiu. E, chcem sa obrátiť na kolegov, predstaviteľov politických skupín za EPP. Pán Bony, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za túto veľmi jasnú prezentáciu cieľov na, e, ktoré sa snažíme dosiahnuť teraz na jeseň 2017 a do jesene budúceho roku musíme naozaj tvrdo pracovať, aby sme splnili všetky tieto ciele jednotného digitálneho trhu. Mám niekoľko otázok. Poprvé, ako hodnotíte, ako rýchlo bude pokračovať práca na európskom kódexe elektronickej komunikácie. Potrebujeme veľmi konečné riešenie a ako si predstavujete dohodu o spektre medzi členskými štátmi, to je riadenie spektra, alokácia spektra. Ako to vidíte? Potom mám aj otázku k kybernetickej bezpečnosti. Čo si myslíte o tomto? o potrebe silnejšej spolupráce a koordinácie aj medzi členskými štátmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Myslíte si, že je to možné, alebo budeme mať takú istú situáciu, aká bola a je, keď implementujeme tú e, smernicu o bezpečnosti a mnohých pro- máme tu meškanie a s kybernetickou bezpečnosťou súvisí aj toto. Čo si myslíte o režime certifikácie? Je to veľmi potrebné, keď začíname s internetom veci, ale súčasne musíme chápať aj to, že to nie je riešenie jedna veľkosť pre všetkých a musíme uvažovať na, o tom, ako sa to má implementovať v mnohých oblastiach a odvetviach. A od samého začiatku musíme zapájať priemysel do spolupráce, a ak môžem ešte povedať poslednú otázku, tá sa týka nového mandátu ENISY, pretože hovoríme o ENISE a jej novej funkcii, ktorá súvisí s kybernetickou bezpečnosťou miest a potom silnejšia spolupráca medzi občianskými organizáciami a inštitúciami a organizáciami EU a NATO v tejto oblasti. Takže mohli by ste pouvažovať napríklad o tom, že by sa ENISA otvorila pre spoločné školenia a postupy, pretože to je dôležité pre kybernetickú bezpečnosť. Ďakujem. A teraz za ECR, pán Tošenovský. Pardon. Prepač. E, Pánika za SN, SAD. SAD, prepačte. Da, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som teraz e, za seba privítať pani komisárku Gabriel. Chcem privítať takisto aj to, že za takýto krátky čas e, nám už predložila novú tému. Pred troma rokmi počas e, vystúpenia pána Itengera k tomu na vašom poste, ktorý teraz zastávate vy, pani komisárka, som povedal pánovi Ettingerovi, že podľa mňa v oblasti počítačovej bezpečnosti by sme mali aplikovať princíp takého zdravého úsudku. Poskytnúť záruku kvality spotrebiteľovi a takisto aj podnikom, ktoré využívajú informatické informačné systémy. A my napríklad v rámci cestovného ruchu máme niečo podobné. Máme teda hotely, ktoré majú 3, 3 hviezdičky, 4 hviezdičky, 5 hviezdičky a tak ďalej. A vždy presne vedia na základe toho spotrebitelia, že čo môžu očakávať od toho hotelu. Ja som povedal, že pánovi Ottengerovi, že v oblasti počítačovej bezpečnosti by mal byť zavedený podobný systém najprv. Uh, aby e, tí, ktorí vytvárajú dobre kvalitné počítačové systémy, teda systémy počítačovej ochrany, aby e, za to aj dostali adekvátne ohodnotenie. Aby spotrebitelia vedeli, že čo majú k dispozícii a aby nekupovali také systémy, ktoré nie sú dostatočne kvalitné. Chcel som vám povedať, že až doteraz veľa toho nebolo, čo urobeného. A teraz sa nachádzame v takom istom uh, stave, plnom zmetku, pretože investujeme do veľmi nákladných systémov a pokiaľ ide o spotrebiteľov, je to vlastne tá istá situácia. Spotrebiteľ vlastne nevie, že čo má urobiť, čo si má vybrať. Možno, že mm, si povie, že no dobre, vyberám si americký alebo um, európsky systém a niekedy v, v rámci európskych systémov tu máme aj nejakú ruskú spoluúčasť alebo neviem čo, potom sa pýtame, že kde je vlastne časť tých údajov. Podľa mňa pokiaľ ide o vnímanie podnikov, je tam takisto taká obava z nedostatku bezpečnosti, či už ide o administratívu. Častokrát občania sa vlastne obávajú, že im ukradnú ich osobné údaje, že im trebárs vykradnú účty a tak ďalej. A vôbec to nie je sranda. Toto všetko sa môže stať. A ja som hovoril pánovi Ettingerovi pred troma rokmi, že keď chceme zaslať napríklad prílohu cez smartfón, či už ide o dokument v Exceli alebo v ociekom inom systéme, tak musíme autorizovať prístup bez akýkoľvek eh, ďalších podmienok aby sa tak mohlo stať eh, všetko, čo máme v telefóne, napríklad adresy, telefón, eh, teda fotky a tak ďalej. Všetko sa potom cez tieto softvery k tomu môže hoci kto dostať. A keď však posielame nejakú prílohu, podľa mňa by sme vôbec nemali eh, mať túto možnosť. Mali by sme preskúmať podľa mňa túto záležitosť. Bolo by to veľmi zaujímavé pre nás. Ak by ste mohli odovzdať Enize určitú štáty tú možnosť vydávať certifikát, bolo by to krok vpred pre európske podniky, pretože by sme mohli rozdieť, urobiť, roz, urobiť rozdiel medzi podnikmi, ktoré sú naozaj kvalitné v rámci počítačovej bezpečnosti a tými, ktorí nie sú. ENISA je taký aktér, ktorý by mal byť eh, konsolidujúcim prvkom a mohol by fungovať eh, ako určitý systém rýchleho alebo včasného varovania. Vieme, že tu máme častokrát počítačové útoky, eh, ktorých je stále viacej viacej, ako náhle to vyvstane v jednom členskom štáte, zrazu sa to objaví v ďalšom a tak ďalej. Takže tento tento systém včasného varovania by nám pomohol. O, veľmi rýchla reakcia v prípade počítačového útoku, to by bolo niečo, čo by sme očakávali. Ja by som ešte chcel rozvinúť ďalšiu myšlienku. Čo zamýšľate tým, keď hovoríte, že takýto certifikát počítačovej bezpečnosti, čo by pomohol? Podľa mňa by to bol veľmi dobrý signál Eh, Spojené štáty americké napríklad zakázali jednému podniku, Kaspersky. Je to podnik, ktorý pracuje, myslím, dokonca aj s Európskou komisiou spolupracuje. Povedali, že tento podnik nie je dôveryhodný a že ten software, ktorý používajú, má využitie, ktoré nie je v súlade s bezpečnosťou. Nemáte e, záujem na tom, aby ste prijali opatrenia e, na to, aby takéto podniky, ktoré nie sú dôveryhodné, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, aby nemali prístup na európsky trh. Myslím si, že to by bolo veľmi zaujímavé, veľmi pekne. Ďakujem a želám vám veľa úspechov. Uh, Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. A teraz pán Tošenovský zajcer. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť za to, že som prišiel neskôr, ale mali sme dôležité stretnutie tieňových energetike a viete, že to nie je jednoduché, ale kolegovia ma informovali o tom, čo ste hovorili a veľmi si cením, ako pristupujete k celej problematike toho zložitého sveta e, digitálnych technológií. keď sme pripravovali legislatívne správy k Bereku a ku kódexu, tak už som bol tam pri Bereku zodpovedný som ja, a Pilar de Castillo je pri tej druhej správe. A veľmi často sa nás pýtali na bezpečnostné atributy a do týchto agentúr, ktoré sa týmto zaoberajú, ENISA svojím spôsobom aj BEREK, zarodila aj GSA agentúru, ktorá svojou povahou je tiež veľmi ohrozeným priestorom alebo by mohla ním byť. A myslím si, že SGSA je na tom najlepšie z hľadiska bezpečnostných mechanizmov, ktoré v tejto agentúre fungujú. Moja otázka je takáto. Nemali by sme začať uvažovať o čo najúžšej spolupráci a previazanosti a nejakom veľmi jasnom systéme medzi týmito tromi agentúrami. Prípadne by sme tam priradili ešte niekoho ďalšieho, lebo svet začínajú ovládať informačné systémy, prenikajú do životne dôležitých oblastí vrátane energetiky, o ktorej som hovoril na začiatku. A všetky tieto systémy patria k strategickým priestorom, ktoré je potrebné brániť a zároveň sú veľmi lákajú k zásahu. Moja otázka e, súvisí s tým, ako zabezpečiť e, lepšiu situáciu, lepšiu previazanosť týchto agentúr a takto spraviť krok vpred. Nemám tu na mysli nejaký veľký byrokratický legislatívny akt, ale skôr logiku veci, využitie toho, v čom je každá agentúra vynimočná a dobrá. A takto by dávala ľuďom väčšie istoty, že sa nedostanú do problému, keď už prestane fungovať energetika, bankovníctvo, alebo dojde k zneužitiu, alebo mohlo by do zneužitie Európskeho navigačného systému. Prajem vám zatiaľ veľa úspechov do konca vášho mandátu. Viem, že ste tu neboli od začiatku, vstúpili ste do rozohranej hry a je to veľmi náročné dať nový smer a nový nápad týmto systémom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia. Uh, well, they were representatives. Ešte toto boli predstavitelia politických skupín a teraz by pani komisárka odpovedala na tieto otázky. Prepačte, ešte som zabudol na ešte jednu politickú stranu. To je pán Kojček. Pani komisárka. Pani komisárka, vaša prezentácia bola veľmi zaujímavá, veľmi presná ja, som, ja by som chcel položiť jednu otázku. Voľný pohyb uh, údajov, ktoré nie sú osobného charakteru. To je jasné, ako toto chcete skombinovať e, s počítačovou bezpečnosťou. Ďakujem pekne. Thank you. Kolík, Ďakujem. Ďakujem pekne. Najprv by som chcela poďakovať za všetky otázky a takisto aj za tú podporu z vašej strany, ktorú som cítila. Väčšie, veľká časť eh, vašich otázok sa týkala nášho balíčka pre počítačovú bezpečnosť. Áno, určite je to veľmi dôležité. Chcem poďakovať eh, celej skupine, ktorá je za tým, celému týmu, pretože počas leta sme naozaj na tom pracovali. Chcem odpovedať bod po bode, ale dovolte mi najprv sa venovať eh, tomu prvému príspevku pána Bonnyho, pokiaľ ide o harmonogram, ako rýchlo sa bude hýbať trialog o tomto kódexe. Mám dobrú novinku, dnes ráno na Korepery. títo schválili, aby trialog eh, začal 25. oktobra, keďže komis, výbor ITRE eh, plnilo svoje záväzky doteraz, vzhľadom na to, aká bola eh, v tomto naša spolupráca úžasná, tak eh, chcem povedať, že výbor ITRE je naozaj niekto, alebo výbor, ktorý naozaj eh, ide tým istým tempom ako my, odkedy som prebrala túto funkciu. Ak chceme naozaj zabezpečiť jednotný digitálny trh do konca roku 2018, už nemáme čas na to, aby sme meškali. Musíme zrýchliť toto tempo. Všetko to sa stále točí okolo otázky využívania pásma pásmo, to je uhlie a ocel nášho jednotného digitálneho trhu. A toto je aj to, čo hlásali otcovia zakladateľia. Nie je to jednoduchá úloha. Za 12 mesiacov sa nám podarilo e, vyslať veľa povzbudivých signálov. Na druhej strane, e, čo bolo povzbudivé, sa stalo záväzkom. Počas tu v Taline predseda Juncker jasne predložil túto otázku. Všetci prijali tieto záväzky a preto e, tých, ideme na tie nasledujúce dve fázy eh, eh, rozhodnutia v Talíne na samite, ktoré boli prijaté, potrebné pretaviť do konkrétnych aktov a hlavne potom, ako náhle bude mimoriadné zasadnutie Rady pre telekomunikácie 24. oktobra. Vieme, že otázka pásma je jedna z najdôležitejších otázok, ktorým sa musíme venovať. Avšak nebudem eh, ja strácať čas, budem sa snažiť využiť všetku moju silu a energiu, aby som s tým pohla. Ak však eh, neurobíme dostatočne teraz, tak e, o 10-15 rokov to bude stále to isté. Aby sme neurobili to isté, čo v prípade 4G e, siete. Viete veľmi dobre, že tie krajiny, ktoré e, to nezavili do 7-10 rokov, vidíte, kde sa nachádzajú a chceme z Európy urobiť lídra v rámci nových technológií a podporiť túto otázku, pohnúť ju vpred, tak je potrebné, aby každý členský štát aby to bola jedna z ich priorít a ja sa snažím to načrtnúť vždy, keď idem do jednotlivých krajín. Pokiaľ ide o agentúru ENISA, čo navrhujeme? Máme tu štyri kľúčové fakty, body. V našom návrhu máme mandát od ENISY, ktorý už nie je dočasný, ale stály. To nie je len také bezmyslu. Je to jasný signál, signál stability pre agentúru, pre tých, ktorí tam pracujú, takisto signál, že je to priorita z dlhodobého hľadiska pre Európsku úniu. Po druhé, ak chceme splniť novú operatívnu úlohu, ktorú sme si stanovili pre INISu, na to potrebujeme personál a takisto finančné zdroje. A takto sme vytvorili eh, posty pre ďalšiu dvaciatku prác a takisto navýšili rozpočet Enisy z 11 na 24 miliónov. Je potrebné, aby Enisa mala dostatok operatívnych úloh na základe verejnej konzultácie, ktoré sme viedli na začiatku tohto roku. Jasne z toho vyvstalo, že Enisa je agentúra, ktorá má skúsenosť, ktorá má know-how. A v súčasnosti je preto dôležité, aby mohla naozaj zohrávať úlohu koordinátora medzi jednotlivými členskými štátmi, pretože ona vie, o čo ide, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch a vie nám poskytnúť impuls na európskej úrovni. To je niečo viac. Je to tiež ešte smernica NIS, kde sme jasne povedali, že NISA je sekretariatom a zabezpečuje koordináciu. A teraz je dôležité, aby NISA sa dostala na túto úroveň preto sme eh, ENISE pridelili takúto dôležitú úlohu, pokiaľ ide o certifikáciu. Máte pravdu. Certifikácia, eh, systém certifikácie je na dobrovoľnom základe, tak ako ho navrhujeme. My sme sa domnievali, že zatiaľ vzhľadom na diverzitu rôznych eh, situácií v rámci Európe, tejto oblasti máme dva ciele. Pod prvé, vyslať jasný signál pre spotrebiteľov a užívateľov, aby vedeli, že je to istota kúpiť si takýto produkt. A na druhej strane potrebujeme zabezpečiť podniku, aby mal určitý certifikát v členskom štáte, ktorý bude uznávaný v inom členskom štáte. Pre podnikov tak to zabezpečiť, aby to bolo menej administratívnej záťaže, aby vďaka tomuto certifikátu mohol zabezpečiť. My sme si vedomi, že je to veľmi dôležité, aby sme vypracovali, tak, aby vy, vy, vy, urobili takúto kritickú infraštruktúru, to, čo ste vy navrhli. Nevylučujeme tu možno, že táto certifikácia sa stane raz pre niektoré sektory povinnou. Ale nechajme to na podniky, na priemysel všetkých partnerov na ENISu, aby sa snažili touto cestou vybrať, aby sa raz rozhodli. Pokiaľ ide o ten systém včasného varovania, to je tiež prvok, ktorý kombinuje dve veci. Na jednej strane, prvýkrát v rámci nášho návrhu sme mali blueprint, takto sme to nazvali. Myslím, že občanom to bude blízke. Ide teda o to, aspoň pre mňa je to Európsky mechanizmus koordinácie v prípade útoku, ktorý by bol veľký. Teraz si samozrejme kladieme otázku, kto bude čo robiť, ešte zatiaľ nemáme reakciu alebo odpoveď na to, že ako to bude fungovať. Ale naopak v našom návrhu je práve toto, že na tom pracujeme spoločne s priemyslom, inštitúciami, členskými štátmi, aby sme navrhli tento rámec, ktorý by koordinoval toto v prípade útokov naviac. ENISA, ktorá až doteraz bola uh, inštitúciou, ktorá práve každé dva roky zohľadňovala alebo robila proste nejaký, nejakú správu o týchto útokov. To bude robiť každý rok a bude to na budúce práve blueprint, ktorý bude prvýkrát otestovaný. Keď hovoríme o systéme včasného varovania, vy máte pravdu, je, ide o to, aby sme sa venovali otecké z CERTu. Je to taká centrálna jednotka, ktorá bude mať svojich partnerov v jednotlivých členských štátoch. Aj počas Fiorenku som to spomínali. My potrebujeme, aby tento, toto centrum fungovalo neustále 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zatiaľ to tak nie je. A preto je dôležité, aby sme v rámci smernice NIS zabezpečili túto operatívnu kapacitu pre CERT, aby sme ju opäť dostali na vyššiu úroveň, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, lebo to chceme všetci. V rámci CERTu budeme mať v nariadení o ENISE tiež návrh, aby tu bola jednotka, ktorá by zastupovala ENISu práve tu v Bruseli, pretože táto operatívnosť e, by vďaka tomu mohla byť čo najefektívnejšia. Takže toto sú konkrétne návrhy, ktoré sme mi predložili a chceli vyslať jasný signál koordináciu, zároveň systém certifikácie, pretože to je veľmi dôležitý signál pre priemysel, pre spotrebiteľov a pre všetkých. A na druhej strane sme si chceli povedať jasne, že počítačová bezpečnosť a počítačové útaky v jednom členskom štáte sa môžu presunúť ďalej a sám členský štát s tým nemôže e, nič urobiť. Toto je prvá otázka, ktorú, o ktorej som hovorila. Pán Tošenovský. Pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týka zabezpečenia lepšej koordinácie medzi troma inštitúciami, toto je veľmi citlivá otázka. Ja som bola do Grécku pred troma týždňami na Enise a mala som práve s personálom diskusie na túto tému a ja som sa pýtala, koľkokrát si diskutovali alebo menili informácie s inými agentúrami. No môžem vám povedať, že odpovedali, že nikdy. Naďalej sa snažíme na touto otázkou zamýšľať a pozrieť sa na to, aké mechanizmy by sme mohli použiť. O to viac, že máme agentúru pre počítačovú bezpečnosť, ktorá má aj informatické informačné nástroje na to, aby tak urobila. Čiže Poznamenávam si túto otázku a vrátim sa k tomu určite neskôr, pretože nesmieme na toto zabúdať. Pretože v súčasnosti počítačové útoky sa netýkajú len jednotlivcov ani inštitúcií. Môže to mať dopady veľmi negatívne, keď hovoríme o systéme či už zdravia, energetiky alebo dopravy. Toto je veľmi vážna vec a Andrej, pokiaľ ide o otázku, ktorú mi položil pán Nika, otázka Kaspersky, to je... To nie som ja, ktorá je zodpovedná za túto vec, ale vrátim sa na budúce a určite to dám na vedomie pani Gestager, pretože ide o politiku uh, konkurencia schopnosti, pravdepodobne sa stretávame spoločne, o tom diskutujeme, takže budem sa snažiť od nej získať konkrétnejšie perovky v rámci. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší rečníci. Pani Werner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pani komisárka. Mám niekoľko otázok k balíčku kybernetickej bezpečnosti, lebo práve MSP sa boja ďalšej digitalizácie, boja sa e, o bezpečnosť svojich čísiel a určite nie celkom neoprávnenie, lebo kybernetická trestná činnosť spôsobila v rokoch 2013 až 2017 15 viac trestných činov ako predtým a Prepačte, ešte nebolo zabezpečené tlmočenie chvíľočku, keby sme mohli počkať. Takže keby ste znovu začali, dobre? Takže začnem ešte raz. Áno, tak je to v poriadku. Takže Mám niekoľko otázok ku kybernetickej bezpečnosti. Vítam tento balík komisie, pretože mnoho malých a stredných podnikov sa bojí ďalšej digitalizácie, pretože sa znepokojujú o bezpečnosť svojich údajov a majú aj pravdu, preto kybernetická trestná činnosť spôsobila hospodárske škody a v období 2013-2017 vzrastla 15 a pri ďalšom zosieťovaní sa nedá ani vidieť koniec tohto trendu. Teraz sme v takej situácii, kde malé a stredné podniky sa stávajú predmetom kybernetických útokov a veľmi často nemajú, rozumiete ma? A veľmi často nemajú dostatočné povedomie o tej, o tomto nebezpečí a časem chýbajú aj zdroji, aj pra- zdroje a pracovníci a know-how pre rozhodnú bezpečnostnú politiku. A teraz dáme malým a stredným podnikom cez e, podporu cez túto stratégiu kybernetickej bezpečnosti, ako môže EÚ napomôcť výmenu informácií medzi MSP a veľkými podnikmi MSP a MSP. Veľmi často sú tu medzery diery bezpečnosti v dôsledku starého, zaostalého, zle vyvinutého bezpeč- e, softvéru. A kybernetická bezpečnosť, ako pojem, nie je ešte veľmi rozšírená. Ako vidíte, prepracovanie smernice e, ručenia za výrobky, takže by sa to malo rozšíriť aj na to, aby tam patril softvér. A moja posledná otázka Vonekraj atake z maja 2017 a aj veľký náraz takýchto podvodov podľa fake president e, triku. To sa dá vysvetliť len tým, že digitálne kompetencie v mnohých podnikoch a v aj širokoj obyvateľstve chýba. Jednoducho e, sa tu objavujú nedostatky v ľudí a neriešia sa nedostatky v kybernetickej bezpečnosti. Ako môže komisia aj v rámci tohto navrhnutého balíku prispieť tomu, aby sa zvýšila informovanosť o bezpečnostných rizikách a o ochranných opatreniach? Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Nibler. Ďakujem za slovo. Taktiež by som chcela srdečne uvítať našu pani komisárku a poďakovať jej za dynamiku a elán, s ktorým ste sa chopili svojich nových pracovných úloh. Toto je veľmi ambiciózny program, za ktorý vám tu ďakujeme. Kolegyne, kolegovia hovorili o kybernetickej bezpečnosti. Čo týka toho návrhu, ja si myslím, že je dobrý. Je dobré, že sa rozširuje mandát NISI, tak aby mohli aj personálne, aj finančne byť lepšie vybavení. No a čo sa týka úloh, tak si myslím, že ešte detálnejšie budeme o tom diskutovať, ale určite je to správny prístup. Mám jednu alebo dve otázky. Po prvé, vo vzťahu k tomu, čo ste tu povedali. Hovorili ste, pani komisárka, o tom, že čo týka nekalej hospodárskej súťaže na alebo nekalým praktikám na online platformách, že proti tomu chcete postupovať, to určite je dobré. Mňa by len zaujímalo, akým smerom sa presne uberajú vaše plány ja si myslím, že treba diferencovať tieto platformy. Tam, kde máme napríklad e, platformu, ktorá funguje ako gatekeeper, tak je treba zvážiť, čo sa tam zákazníkom presne ponúka a potom sa pozrieť na tú konkrétnu štruktúru, ktorú by toto malo. No a moja druhá otázka. Komisia má taktiež nové daňové predpisy pre technologických gigantov, ktoré navrhujete, ako sa staviate k tomuto návrhu. Ďakujem, pán Zanonato. Sorinio. Alebo pán Zorinio. Dobrý obrigado, senor prezident. Queria cumprimentar a Sra. Comissária e sublinhar a Ďakujem, takže chcem pogratulovať pani komisárke k tomu entuziasmu, s ktorým sa ktorým nastúpila do úradu. A tá iniciatíva, ktoré ste hovorili, tu vítame, ale ako sme počuli predrečníkov, hovorili o tom, že ústredná otázka, ktorá je základná pre všetko, čo tu hovoríme, o kapacite, kvalite údajov, prenose údajov, touto ústrednou otázkou je bezpečnosť pre európskych občanov. Chcel by som povedať, že štúdie ukázali, že v Európskej únii kľúčovou otázkou pre občanov je práve bezpečnosť. Bezpečnosť, čo sa týka napríklad teroristických zločinov, ale taktiež bezpečnosť pracovných miest e, v súvislosti s klímou, prírodnými katastrofami, individuálnymi právami. Všetko to závisí od údajov a od dobrej výmeny údajov, aby tieto údaje, tento skvelý zdroj, ktorý máme, boli dobre spravované. Je veľa spôsobov, ako sa postaviť tieto otázke, ale bezpečnosť je tu kľúčovým prvkom a je pre nás zásadné byť schopní komunikovať naše kroky európskym občanom, pretože ináč to povedie k strachu medzi ľuďmi a zavedieme len nové povinnosti a budeme vytvárať strach. Musíme naše obyvateľstvo mobilizovať, vymeniať si údaje, aby sme bojovali proti kriminalite, aby sme podporovali obchod a rast zamestnanosti, aby sa, obč- aby sa služby dostali bližšie k občanom, údaje pre výskum a inováciu, aby naše spoločnosti boli konkurencieschopnejšie globálne. A myslím si, pani komisárka, že musíme vytvoriť takúto dôveru, aby naše údaje slúžili bezpečnosti. A je dôležité, že až budeme robiť dobré praktické kroky, aby sme spustili aj komunikačnú kampaň, aby sa to dostalo k spotrebiteľom a k občanom. Ďakujem, pán Krasnodemský. Bardzo. Ja chcem zapýtať panią komisarz o um, swobodny Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať niečo pani komisárky v súvislosti s voľným tokom údajov. Toto je zásadný krok aj u nás Polsku nás to zaujímalo. Ide tam o to, že sú tu také neodpodstatnené bariéry, ktoré by mali byť e, odstránené v súvislosti s údajmi, ktoré nie sú osobné. No a taktiež sa tu môže badať taká tendencia k protekcionizmu a toto súvisí s voľným pohybom pracovníkov. A stále viac sa toto všetko spochybňuje, pokiaľ chceme vytvoriť digitálny vnútorný trh, tak musíme tieto neopodstatnené prekážky odstrániť. A ja mám otázku, ktorá sa týka bezpečnosti, ktoré pravidlá výnimiek máme, týka napríklad národnej bezpečnosti. Aké kritéria plánuje komisia pre obmedzenie voľného toku údajov. Máte tam už určite, určité vyhodnotenie situácie? No a ešte od ďalšia otázka. V súvislosti so spoluprácou s kontaktnými miestnami, ktoré sú zriadované. A tu je taktiež otázka implementácie ustanovení. Je dôležité, ako tieto kontaktné miesta medzi sebou a taktiež s komisiou spolupracujú. Bude to komisia regulovať, bude vydávať implementačné, pardon, vykonávacie akty. No a taktiež tretia otázka, čo sa týka podnikov. Máme tu aj kódex pre podniky. Myslím si, že, alebo to ma zajímalo, do akej miery komisia chce prenechať podnikom nejakú samoreguláciu. Ďakujem. Pani komisárka, pokiaľ dobre vidím, tak už sa nikto ďalší nechce nič opýtať a nič povedať, takže vám opäť dám priestor sa vyjadriť. A môžete to aj tak zhrnúť. Merci beaucoup. Pour... Ďakujem pekne za všetky tieto otázky, hlavne pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa stredných a malých podnikov. Pokiaľ mm, ide o mňa. Ako komisárku nestrácam toto zo zreteľa. Je veľmi dôležité v súčasnosti ešte o to viac, aby e, ľudia mali mm, školenia za sebou, by vedeli, čo majú robiť, pretože 80 podnikov v rámci EÚ povedali, že majú za sebou počítačový ústok počas predchádzajúceho roku, a hlavne stredných a malých podnikov. A táto tendencia pokračuje, pokiaľ ide o počítačové útoky. Máme tu dve skupiny ľudí pretože jedna je tá, ktorá o tom vie a druhá tá o tom, čo o tom vôbec nevie. E, teraz je veľmi dôležité, aby sme pracovali na tejto otázke počítačovej kultúry, počítačovej hygieny. O to viac, že 80 týchto počítačových útokov je spôsobených e, práve kvôli tomu, že ľudia nemajú dobré informácie k dispozícii. Máme konkrétne príklady, čo môžeme urobiť, keď sa, na, ako, mm, čo, keď sa niečo takéto stane. Teraz v oktobri sme práve zdôraznili otázku počítačovej bezpečnosti a máme tu celý rád iniciatív, na ktoré vás chcem pozvať, hlavne pre tých, ktorí sú veľmi aktívni a nadalej budem dohliadať na to, aby stredné malé podniky mali k tomuto prístup. Ale my sme mysleli aj na dva ďalšie ďalšie prvky, ktoré tu neboli spomenuté. Už som to hovorila v inom stanovisku, že chceme vytvoriť e, centra kompetent kompetenčného centra v rámci jednotlivých členských štátov je dôležité, aby experti, ktorí na tom pracovali, mohli odozdávať svoje know-how v tejto oblasti. Keďže tieto kompetenčné centra budú v jednotlivých členských štátoch vytvorené, tým pádom budeme môcť tieto informácie posielať, aby boli prístupné a potom tu máme ďalší fakt, ďalšiu stratégiu, pokiaľ ide o digitalizáciu priemyslu. Chceme vytvoriť Digital Innovation Hubs, čiže niečo, na čo máme rozpočet na tri nasledujúce roky, 300 miliónov eur a chceme tento aspekt zakomponovať práve do toho Digital Innovation Hubs. Keď chceme mať, alebo aké sú teda tie ciele, chceme mať pre stredné podniky do vzdialenosti 100 kilometrov mať takéto centrum, ktoré im môže byť nápomocné. Pani Níblerová, pokiaľ ide o zdanenie veľkých gigantických podnikov, my sme mali oznámenie v tomto zmysle spoločne s komisárom Moskovičím a takisto Festagerom, že pracujeme na tejto otázke každý deň. Jasne sme povedali, že chceme predložiť niečo spoločne s našimi partnermi v rámci OCD, OCDI. Ak E, tento prístup však e, nebude úspešne završený, tak sme pripravení na to, aby sme s tým pohli vpred aj sami. Čiže je tu určitý cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. E, spomenuli ste jednu otázku, ktorá sa týka toho, ako máme bojovať proti nekalým praktikám. To je tiež niečo z toho, čo by sme chceli, a ja teda by som chcela zabezpečiť. Počas budúceho roku chcem predložiť legislatívu proti práve uplatňovaniu nekalých praktík. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali náš vlastný prístup my sa snažíme zasiahnuť tam, kde je ozajstná e, pridaná hodnota, kde máme dostatok dôvodov a e, dôkazov a tam, kde chceme vyslať signál, ktorý by na jednej strane ochraňoval a dodržiaval e, spotrebiteľské práva, ktoré by, ktorý by dodržiaval práva platformy, pokiaľ ide o rast, a ktorý by takisto umožnil, aby sme mali takú rovnovahu medzi hodnotou, spravodlivosťou a hodnotami. Toto je práve tá jednota Európy, toto je tá pridaná hodnota Európy, aby sme mali pravidla, ktoré sa budú aplikovať pre všetkých. Pán Zoriňo, ešte raz vám chcem zablahoželať k Wi-Fi for EU. Toto je niečo, čo mi ležalo na srdci. My sme skončili formulár, takisto portál a na začiatku roku 2018 tisíc prvých váčerov bude distribuovaných ja som e, takisto si zaznamenal, čo mi parlament povedal e, na plenárke, že máme myslieť na nasledujúcu etapu a dúfam, že budem môcť sa tomu venovať. Máte pravdu, že keď hovoríme o výmene údajov, o otázke dôvery občanov, toto je zásadná vec. A preto áno, my myslíme na to, že spustíme informačnú kampaň, ktorá nám umožní spopularizovať rôzne opatrenia, ktoré sa snažíme prijať momentálne. Pokiaľ ide o voľný pohyb neosobných údajov, pán Krasnodevsky. Áno, Polsko bolo jedným z motorov v tomto zmysle. A včera večer som sa stretla s e, štátnym tajomníkom, pánom Šubertom. Vedem, vieme, ako veľmi dôležitá je táto otázka pre Európsku úniu, pretože keď na to myslíme v súčasnosti, vieme, že toto je veľmi dôležité, 2%, 2% HDP to predstavuje a my to chceme navýšiť na 4%. Takže preto sme predložili na stôl takisto tento návrh, pokiaľ ide o slobodný pohyb neosobných údajov, ale vždy je to len, keď zabezpečíme absolútnu harmoniu s tým, čo máme GDPR, aby bezpečnosť eh, práve verejnej, eh, aby zabezpečenie bezpečno, verejnej bezpečnosti a osobnej bezpečnosti neboli ohrozené, aby táto rovnováha bola jasne zakomponovaná v tomto návrhu. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi jednotnými kontaktnými centrami, zatiaľ sme hm, nemali ešte, eh, alebo nerozmýšľali nad tým, či to budú výkonné akty. Musíme sa nad tým zamyslieť, ako to bude fungovať, pretože smernica NIS ešte nie je implementovaná zo strany členských štátov. Potom sa snažíme o čo najrychlejšie pokročiť vpred, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť a slobodný pohyb neosobných údajov. A čo najrychlejšie sa nám to podarí, tým rýchlejšie budeme mať komplexný obraz dispozície, aby sme vedeli, ako pracovať ďalej. A potrebujeme potom samozrejme mať takú hlbšiu analýzu ohľadom implementácie, o ktorej sme hovorili. Takže toľko. No, dúfam, že som zareagovala na všetky vaše otázky. Ešte raz by som chcela to využiť na to, veľa to bolo vždy. Mám tú istú motiváciu a energiu. Chcem vám poďakovať za všetko, pretože opätovne ste ma privítali veľmi srdečne. Eh, dali ste na vedomie tú vôľu spolupracovať a ja sa budem snažiť eh, splniť svoje záväzky, pretože jednotný digitálny trh sa musí stať realitou. Musíme pokračovať v tomto tempe. Ďakujem Európskemu parlamentu za ochranu našich spoluobčanov. Ďakujem za vaše pripomienky k našemu návrhu a nakoniec dúfam, že to bude zohľadnené a že to bude práve to, čo pekne završili a okrášli spoluprácu medzi našimi inštitúciami. Pretože naši občania musia byť v strede našich politík pretože to sú tí, ktorí sa najviac na nás obracajú, či sme schopní tak urobiť. Ďakujem za pozornosť. Fine, fine Takže to boli tie záverečné vety na záver našej diskusie. A možno ešte niektorý kolega by chcel niečo povedať, pretože ešte máme trochu času. Ale dobre, to bolo na záver diskusie, ale Sean Kelly by sa ešte chcel vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Prepašte, že som prišla trochu neskoro, lebo bol som na udelovaní Európskej ceny občanov, alebo ceny Európskych občanov. Maria, pani komisárka, rád vás vidím. vás skvelú prácu, ďakujeme. Mám pre vás ešte jednu otázku. Tak, čo sa týka eh, ransomwareových útokov v máji takýto prebehol a je tu teda narastajúca hrozba v digitálnom svete pre našich občanov. Ja vítam úsilie ohľadom reformy ENISI a taktiež, čo sa týka agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. Tam taktiež treba na tom popracovať. Chcel by som vás upozorniť na jednu vec. Microsoft a ďalšie spoločnosti vyzvali k vytvorení digitálneho ženevského dohovoru. Takže chceli by takú e, globálnu konferenciu na e, štýl COP alebo COP, pretože toto je globálny problém, ktorý sami v Európe nevyriešime. Takže prosím, mohli by ste sa k tomuto vyjadriť, či si myslíte, že toto je možná vec. Nemusíte to upresňovať detálne. Ďakujem za vašu dobrú prácu, za vašu trpezlivosť. Áno, to je taká posledná otázka. Myslím si, že je dosť dobrá. A my tu e, bojujeme proti globálnym záležitostiam. Veľmi rýchlo a veľmi konkrétne a na púdu sa stretneme 18. 22. decembra v Ženeve. Viem, že Európsky parlament je tam vždy zastúpený. Je tam jeden pánov, ktorý by sa menoval venova, jeden pánov by sa tam mal venovať počítačovej bezpečnosti a počítačovej kriminalite, takže ja už teraz vás tam pozývam. Ďakujem. Thank you, Madam Commissioner. Thank you. Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem, že ste prišli do výboru ITRE. Ako vidíte, tak všetky tieto digitálne záležitosti nás veľmi zaujímajú a od začiatku, ako ste si všimli, hovoríme o digitálnej únii, nie len o digitálnom jednotnom trhu. No a možno nie sme ešte pripravení na toto v rámci nášho parlamentného obdobia, ale možno to príde neskôr v nejakých ďalších piatich rokoch. S komisiu budeme ale spolupracovať a uvidíme sa v blízkej budúcnosti určite znovu. Uh, Vážené dámy a páni, teraz takmer okamžite prejdeme k ďalšiemu bodu. Ale dnes popoludní by som vám chcel predniesť stručné oznámenie pre vašu informáciu. Dnes po obede tu budeme mať dve skupiny návštevníkov. Skupina 15 12 e, danských novinárov, ktorý hostuje pán Petersen, ktorí sa zaoberajú otázkami energetiky a taktiež tu bude skupina návštevníkov, ktorí hostuje pani Werner, ktoré, táto druhá skupina príde trochu neskôr. Vítame v našom výbore teraz tú prvú skupinu na pozvanie pána Petersena z Dánska. Ďakujeme, že ste sem prišli. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu našej diskusie. Toto sú, je negociačný mandát pre Nord Stream 2, Severný prúd 2, aktualizá situácia, no a prezentáciu nám prednesie pán Klaus-Dieter Borchardt, ktorý je riaditeľom na Európskej komisii, samozrejme generálne riaditeľstvo pre energetiku to je. Samozrejme, No a ako pravdepodobne si pamätáte, 12. júna komisia predstavila odporúčanie pre rozhodnutie rady, ktoré udeli povolenie pre započatie rokovaní ohľadom dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou ohľadom fungovania potrubia Nord Stream 2. A ako viete, tak je možné, alebo bolo pre nás možné, pre nás, poslancov Európskeho parlamentu, sa pozrieť na tento negociačný mandát špecifickým spôsobom. No a dnes je tu veľmi dôležitá schôdza. Pán Klaus Dieter Borcher, ktorý je riaditeľom z generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie, nás bude informovať ohľadom posledného vývoja vecí v tejto otázke a ohľadom diskusií medzi komisiou a radou. A teraz by som ešte chcel dodať ďalšiu dôležitú vec. Ďalšia schôdza pracovnej skupiny rady ohľadom Nord Stream 2 prebehne zajtra, 12. oktobra. Takže naša diskusia je skutočne dobre načasovaná z tohto pohľadu. Pán riaditeľ, teraz máte slovo. Ďakujem, pán profesor Buzek, ďakujem aj váženým členom výboru ITRE. Je to pre mňa skutočne cťou vás môcť dnes informovať ohľadom aktuálnej situácie v súvislosti s diskusiami a rokovaním ohľadom Nord Stream 2. Predtým, než prejdem k aktuálnym informáciám, tak by som chcel počiarknúť a zopakovať opäť, že komisia skutočne chce plniť ciele v oblasti energetiky, Pretože, keď čo týka energetickej bezpečnosti a taktiež chceme skompletizovať vnútorný energetický trh. A našou prioritou je vytvoriť riadne diverzifikovaný a konkurencieschopný trh s plynom a taktiež je nám jasné, že projekt Nord Stream 2 e, e, toto podkopáva. Takže jedný z, alebo hlavné dôvody, prečo si toto myslíme. Vzhľadom na veľkosť tohto projektu Nord Stream 2, hovoríme tu o 55 miliardách e, kubických metrov, toto potrubie by mohlo vážne ohroziť bezpečnosť dodávok a zmeniť zloženie nášho trhu, pretože ide proti nášmu úsiliu diverzifikovať e, zloženie tohto trhu v mnohých e, východoeurópskych, stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách a taktiež do veľkej miery e, v podstate eliminuje tranzit plynu cez Ukrajinu. Ako sme do, dospeli k tým, tomuto záveru? Predovšetkým, keď si predstavíte, že len jedna strana, a síce Gazprom, by mala e, absolútny prístup k najväčšiemu prívodu plynu do Európy, a to rovno na ten najväčší trh, ktorým je Nemeckom, toto by mohlo mať negatívny dopad na hospodárskú súťaž na trhu a taktiež na e, cezhraničný obchod so susediacimi krajinami. Čo sa týka bezpečnosti dodávok, myslíme si, že Nord Stream 2, keďže by koncentroval veľmi veľké prenosové kapacity, síce 55 miliard kubických metrov z Nord Stream 2, ale musíte ešte k tomu dodať, pretože je tu rovnaký koridor Nord Stream 1, kde je to také isté množstvo, takže dohromady hovoríme o 110 miliardách kubických metrov, ktoré prechádzajú týmto koridorom. A takáto koncentrácia cez relatívne malý koridor by viedla k takému záveru, že akékoľvek prerušenie dodávok cez tento koridor by viedlo k vážnym problémom pre bezpečné operovanie systému a taktiež by to hrozilo bezpečnosť dodávok. Je to viac než 80 všetkého ruského importu, ktorý by sa k nám dostával cez tento jediný koridor. A privádza toľko plynu cez tento severný koridor, ako som už povedal, toto by bolo toto by poškodilo ukrajinský tranzit, pretože my si nemys- nemyslíme, alebo neveríme tomu, ako hovorí Gazprom a ruská strana, že týchto 55 miliard kubických metrov je dodatočný plyn. Pre nás je to len presmerovanie toho toku plynu z ruskej strany. No a Gazprom to síce popiera, ale znižilo by to mieru tranzitu alebo privodu plynu cez Ukrajinu. No a taktiež e, juhovýchodné krajiny Európy boli týmto poškodené, pretože tento plyn by išiel do západnej Európy a do západných plynových e, úzlo a potom odtiaľ by to muselo smerovať ďalej na severo, eh, pardon, na juhovýchod. To znamená, že by tam bola dlhšia trasa a tým pádom aj vyššie ceny. Krajiny, ktoré už majú hospodárske problémy, A tu si musíme uvedomiť, že západné trhy by mali dobré ceny plynu a potom východné a juhovýchodné krajiny Európy by museli v podstate zaplatiť tie vyššie náklady na prevod plynu a ceny za plyn by boli vyššie. Takže vo svetle týchto skutočností je pre komisiu absolútne zásadné, aby toto potrubie fungovalo v jasnom regulačnom rámci. No ale ako bude vyzerať tento regulačný rámec? Právna služba komisie a nedávno aj právna služba rady zaujali také stanovisko, že smernica o plyne nie je priamo uplatniteľná na takéto e, externé e, plynovody ako Nord Stream 2. A ja by som povedal, že fajn, ale znamená to, že toto potrubie buď v nejakom právnom váku, alebo možno to bolo ešte horšie, že by sme akceptovali, že toto potrubie napriek tomu, že by prechádzalo európskym územím, by spadalo pod ruské právo. Komisia túto e, podporila názor právnej služby. Naša právna služba hovorí, že nie a dokonca pokiaľ by sme neuplatňovali smernicu o plene, tak sú tu nepísané princípy, právne princípy, ktoré musia byť zobrané do úvahy v súvislosti s fungovaním takýchto externých potrubí, akým je aj Nord Stream 2. A síce rozviazanie operátorov prístup tretej strany, e, nediskriminácia pri stanovovaní sadzieb a taktiež plná e, transparentnosť. A preto je zásadné vytvoriť špecifický regulačný režim pre operáciu Nord Stream 2, pričom by sa všetky tieto princípy museli vziať do úvahy a všetko toto je treba urobiť v rámci rokovaní s ruskou stranou. No a preto komisia, ako už spomenul pán predseda, požiadala radu, alebo sme odporúčili, aby som to povedal presnejšie, sme do, odporúčili, aby rada udelila príslušný mandát komisie, aby sme mohli začať rokovať. Na pracovnej skupine pre energetiku 28. septembra právna služba rady predstavila svoje právne stanovisko, kde prvom rade povedali, že teraz smernica o plyne nie je priamo uplatniteľná, ako už som povedal. Toto je rovnaké ako to, čo povedala naša právna služba, ale toto stanovisko zachádza ešte ďalej, pretože taktiež tvrdí, že sa nemôže nemôžu uplatňovať tieto princípy, o ktorých som hovoril. Právna služba rady je toho názoru, že tu ide len o to, alebo z politického hľadiska rada musí zvážiť, či členské štáty si myslia, že takáto dohoda s Ruskom je potrebná, aby bola zaručená bezpečnosť dodávok a taktiež, aby sa zaručilo riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou. Tieto prvky e, sú, e, môžete nájsť v článku 194 zmluvy. No a teraz prichádza politické hodnotenie strany členských štátov, či si myslia, že cez toto potreby alebo konštrukciou a fungovaním tohto potrubia by tieto princípy boli ohrozené. No a pokiaľ by to tak bolo, tak vtedy e, teda mandát musí byť potom udelený. Komisia si je vedomá toho, že potrebujeme jasný regulačný rámec z tých dôvodov, ktoré som už vysvetlil. Pán predseda sa pýtal, ako to momentálne vyzerá na rade. No už môžem povedať, je to zatiaľ dosť mierne. A vo svetle toho právneho názoru právny, právne stanovisko právnej služby rady, to bude vzané do úvahy až zajtra na tej, na tej skupine. Ale máme tu mnohé členské štáty, ktoré podporujú tento mandát a ja tu mám asi tak možno 7 až 8 členských štátov. Samozrejme sú určité, ktoré majú zatiaľ neutrálne stanovisko. Tých je možno aj 12. A potom sú tu určité členské štáty, ktoré zatiaľ sú ešte dosť kritické. Asi si predstavíte, ktoré to konkrétne sú. A Teraz späť k mandátu. Mandát to je teraz jedna vec. A čo vidíme po analýze stanoviska právnej služby rady, komisia dospela k tomu záveru, že nezávisle od mandátu a toho, či komisia ho na záver dostane alebo nie, musíme niečo urobiť. Pretože nie je akceptovateľné, aby sme nemali jasnú a spoločnú predstavu o regulačnom rámci pre externé potrubia, ktoré potom v určitej chvíli vstúpia na európske územie. A preto komisia našim úmyslom je ukončiť túto právnu neistotu a neodkladne, pravdepodobne už budúci mesiac, Chceme vypracovať legislatívny návrh ohľadom spoločných pravidiel pre plynovody, ktoré prichádzajú na európsky trh. No a predseda komisie Juncker už hovoril o tomto legislatívnom návrhu a taktiež zdôraznil, že očakáva, že tento právny návrh by mal byť schválený, mal by vstúpiť do platnosti na konci roka 2018 najneskôr. Toto by znamenalo, že tento neočkriepiteľne dôležitý rámec, až bude teda schválený, tak teda bude jednoznačný a bude sa uplatňovať aj v prípade Nord Stream 2. Ďakujem a teraz som pripravený na vaše otázky. Ďakujem, pán riaditeľ. Toto je veľmi dôležitá diskusia. Nie je to poprvýkrát, čo diskutujeme o tejto téme v Európskom parlamente a určite by bolo vhodné, pokiaľ by sme si pripomenuli, milí priatelia, že sme o tomto diskutovali už trikrát na plenárke. Trikrát. A taktiež sme zorganizovali jedno vypočutie tu v parlamente spoločne s konzorciom pre Nord Stream 2. No a chcem povedať, že všetky závery, o ktorých hovoril pán riaditeľ Borchardt, tak sú rovnaké, alebo takmer rovnaké, k akým sme dospeli aj my. A bola tu jasná väčšina kolegov, ktorí tam to diskutovali, ktorí boli rovnakého názoru. Posledná diskusia prebehla len pred mesiacom, v polovici septembra. Bola to tá istá otázka. Toto je veľmi dôležité. Keď diskutujeme o otázke mandátu v rámci výboru ITRE, musíme teraz si uvedomiť, že aj tie diskusie na plenárke prebiehali určitým spôsobom. teraz kolegovia z politických skupín. A teraz pán Saldaugas. Ďakujem veľmi pekne. Je to teraz oveľa jasnejšie eh, a lepšie chápem, čo sa deje. Mám takúto stručnú otázku a je to všeobecná otázka. Mohli by ste presnejšie uviesť rozdiely medzi Nord Streamom 1 ktorý už existuje a Nord Streamom 2. Čo tu kvalitatívne sa deje? Čo sú tie hlavné rozdiely? A ako to vyzerá z geopolitického hľadiska? Ďakujem, ďakujem. Najďalším rečníkom je pani Werner. Ďakujem veľmi pekne aj za túto výmenu pretože ja si nemyslím, že Nord Stream 2 nie je politickým projektom. Plynové projekty sú vždy politické projekty. Súvisí to veľmi s e, politikou a nielen s ekonomikou. A ešte ma zaujímajú niektoré otázky v tejto súvislosti. Poprvé, diverzifikácia. Takto sa nám stratí jeden dôležitý obchodný partner, Holandsko tam príde oveľa menej z geologického hľadi- kvôli geológii a ako to vyzerá potom v súvislosti s Nord Stream 2 alebo ne- zapadá to dobre do seba? Ďalšia otázka je rámec úpravy. To sa mi zdá dobrý nápad, ako aj vyjednávací mandát, keby to fungovalo, to sa asi nestane. Aj to by bolo dobré, ale moja otázka je, ako môžeme e, prinútiť tretie štáty k tomu, aby hovorili s komisiou, pretože to nemusia. Na ne sa nevzťahuje predsa európske právo. Samozrejme, ten prístup nielen pre Gazprom, ale aj pre všetkých ostatných musí ostať otvorený. A potom by váš názor sa voči Nord Streamu 2 zmenil, alebo zostanete pri ňom, keď bol takýto rámec. A to je dobré, aby bol, aby sa nevzťahovalo len na Nord Stream, ale na všetky plynové vedenia, ktoré niekde do Európy prídu a ktoré sa možno ešte plánujú. Takže si myslím, že je dobré, aby sa to všetko prepojilo, zosieťovalo aj v rámci, a aby sme to videli v rámci celkovej diverzifikácie. A potom ešte jedna otázka k Ukrajine. Existuje už aj investor, ktorý by takto vybudoval uh, túto, e, tento plynovod tak, že by aj v budúcnosti cez Ukrajinu tiekol plyn? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Krasnodemský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že sem komisia prišla a že sa venuje tejto téme revízie smernici o plyne. To je ten dobrý prístup a presne ste povedali, že treba zaviesť mm, medzery, diery. Musia platiť zásady, ktoré sa vzťahujú aj na tento prípad a musia sa dodržať. Mnohí z nás tu v Európskom parlamente si želajú, aby sa táto vec rýchlo E, vyriešila. Chcem povedať ešte jednu vec. Kolegyňa už o tom hovorila, hovorila o tom, že je to politika, pravda? Ja si myslím, že pri Nord Stream 2 ide viac ako o bezpečnosť zásobovania s energiami. Podľa mňa je to aj symbol dvojďakej morálky niektorých krajín, práve euroskeptických krajín, ktoré práve na ta- základe takých iniciatív ako Nord Stream 2, kde nejde len o Gazprom, aj na to sú v Európe partnery, že? A to sú partnery, a potom sa to týka krajín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v EÚ ktorí sú známe na verejnosti a ktorí vždy apelujú na európsku solidaritu. A mnohí vedia, ako to vyzerá s Nemeckom, alebo aj nevedia. A aj študenti, keď s nimi hovorím, nevedia všetko. Nejde tu len o Ukrajinu, to celé má e, pre mnohých veľký dopad a význam, a to nie len vo východnej Európe. Týka sa to aj celkovej európskej e, myšlienky, celého systému EÚ. Je to, je to projekt, ktorý naozaj otria sa základmi Európskej únie. A teraz ďalší rečník, nech sa páči. Ja chcem ešte zdôrazniť to, že zdieľam argumentáciu komisie, hovorí pani Harms, ale aj moja politická skupina o, sa zaoberá aj popri diverzifikácii importov aj otázkou dekarbonizácie a ak budeme naďalej mať veľké projekty pre, fosílne, pre dovoz fosílnych e, zdrojov, tak tie sa musia amortizovať. Ale my sme sa predsa zaviazali v Parížskom dohovore, že budeme dekarbonizovať. A to je tiež určitý rozpor. A Tento projekt by sa mal spustiť v spolupráci s Ruskom a spôsobí veľké škody, pretože sa ne, sna, sme sa nesnažili už oveľa skôr použiť iné nápady, ďalšie nápady, ktoré sa týkajú diverzifikácie a sú proti monopolizácii. A tá problematická situácia, v ktorej sme dnes, je tu tá nedôvera v mnohých európskych štátoch. Tomu došlo preto, že sa ľudia cítia, ako keby boli postavení pred hotovú vec a že ako keby sa Nemecko a Rusko dohodlo. Hovorí sa o hospodárskom podniku a že to nie je politický projekt, ale jednoducho ľudia majú taký pocit, že Rusko a Nemecko sa snažia už roky roku C dohodnúť a druhí sú len divákmi. A preto je dôležité, že komisia zostane voči rade tvrdá a povie, že na to existujú európske pravidla, pretože to takto nemôže ďalej fungovať. Je to, hovorilo sa to záujme Ukrajiny, ale myslím si, že to nie je len ukrajinský záujem, je to európsky záujem, záujem EÚ, aby Ukrajina mala dobré hospodárske výhľady a tento projekt, ktorý sa tu spomína, je proti vývoju a proti finančným záujmom Ukrajiny a tým pádom aj proti našim vlastným záujmom pomôcť Ukrajine aj v ekonomike. Takže ja by som to v žiadom prípade nezanedbávala a úplne na záver môžem povedať, že úplne nechápem, vôbec nechápem, prečo v mojej vlasti v Nemecku je tak veľa ľudí, tak veľa politikov, ktorí vôbec nemajú pochybnosti e, v otázke bezpečnosti kontinentu, nielen energetickej bezpečnosti, ale budúcej bezpečnosti, keď sa na 80 e, budeme viazať v otázke plynu na jeden jediný koridor. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Kochliček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani Harmsová mi naozaj nahrala bezpečnosť, prečo NSR dováža uhlie z USA, keď chce zaistiť bezpečnosť. Proti tomu sa nevyjadrila vôbec. A teraz, aký je rozdiel medzi Nord Streamom, norským plynovodom, a plynovodom medzi Líbiou a Talianskom. Ako je možné, že komisia si dovolí vybrať len jeden hospodársky vzťah a ostatné vzťahy ju nezaujímajú? Tu je úplne zjavné, že postupuje veľmi selektívne a nelogicky. A potom ďalšia otázka ešte na vás. Ako iste viete, pán Borkart, viete, prečo e- Európska komisia donútila Bulharsko a balkánske štáty, aby sa zrušil projekt South Stream. Ak mi nedáte pozitívnu odpoveď, tak potom zrejme niečo nie je v poriadku. A juh Európy mohol byť takto zásobovaný. Zrejme to zaistí Turkish Stream. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán kolega Karinš, nech sa páči. Ďakujem. Ja som prišiel neskôr, tak sa mi veľmi nepáči. Ospravedlňujem sa, mal som e, iné povinnosti. Mám otázku na prácu komisia Nord Stream. Tak ako čo povedala v tom duchu, ako povedala Rebeka. máme ciele energetickej únie v Európe. To je úplne jasné. Je to dekarbonizácia, zvýšená hospodárska súťaž, zníženie závislosti na jednom zdroje, diverzifikácia a podobne. A Nord Stream je proti tomuto všetkému, čo sme robili ako parlament, aj ako rada, aj ako komisia. Takže je to úplne jasné, že táto vec, tento projekt podrýva európske politiky. Problém je v tom, že projekt sa buduje v medzinárodných vodách a teraz to sú právne otázky, že ide o priestor, ktorý nie je európskou jurisdikciou a keď sa voda dostane z medzinárodných do teritoriálnych vod a na európsku pôdu, kedy a kde a akým spôsobom sa bude na to vzťahovať európska e, legislatíva. Takže moja otázka je, vy ako komisia musíte pracovať v rámci e, práva, ktoré príjmame spoločne. Všetká legislatíva sa dá vždy zlepšiť a mne sa v tomto prípade zdá, že v legislatíve niečo chýba, to, čo by vám dalo zuby, my sme urobili túto legislatívu v čase, keď nikto neuvažoval, že by vôbec mohol byť takýto prípad, ktorý je mimo paradigmy. A chcem sa spýtať, či ste jasne vytipovali, aká legislatíva by sa mohla zmeniť a ako by sa to dalo posunúť vpred. A ak by sa takýto ťah urobil, ak by to parlament aj rada prijali, a stačilo by to na to, aby ste dokázali konať, aby ste e, zabránili tomuto úsiliu podkopať Európsku úniu? Milí kolegovia, dámy a páni, sú ešte ďalšie, ďalší záujemci o slovo? Dobre, tak dovolte, aby som povedal aj na preinformovanosť, že minulý týždeň Európska komisia a naši koordinátori a predseda ITRE, to som ja, A v otázke revízie smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh v oblasti zemného plynu a konkrétne sme sa zaoberali otázkou interkonektorov s tretimi krajinami. A tu sa pripravujú podklady. A najmenej 6 koordinátorov z 8 hovorilo o tejto problematike a sme pripravení na rýchlu dráhu a o veci sa bude hovoriť o 5. popoludní dnes to znamená o 50 minút. Moja otázka na pána riaditeľa. Kedy očakávate, že budeme mať na stole váš návrh? Pretože, ako vidíte, sme takmer pripravení. Taká je komisia. Neviem vám dať presný dátum, niečo sa plánuje a čo by som ja chcel povedať, tak je to prvá polovica novembra. Teraz k vašim otázkam. Rád by som na všetky odpovedal. Pán Seragas, veľmi relevantná otázka. Aký je rozdiel medzi Nord Streamom 1 a 2? A prečo komisia nekonala vtedy, v prípade Nord Streamu 1? Musím sa troška vrátiť do histórie. A Nord Stream 1 parlament aj komisia privítali, pretože sa to videlo ako základný kameň na zvýšenie a zlepšenie bezpečnosti zásobovania. Avšak tá otázka právneho rámca vznikla aj v súvislosti s týmto plynovodom. Išlo ale o to, že vtedy, v tom čase, Ruská federácia a EÚ by uzavreli všeobecnú rámcovú doho- rámec pre infraštruktúru, kde by sme určili všetky zásady, ktoré treba dodržiavať pre všetky ropovody vrátane Nord Streamu 1 z dôvodov, ktoré som nikdy nezistil, čo to bolo, nikdy k tomu nedošlo. Táto rámcová dohoda o infraštruktúre s Ruskom sa nikdy neuzavrela. Bola vo vzduchu, a ja keď som začal v oblasti energetiky a bol som aj zodpovedný za Rusko, tak ruská strana to spomenula niekoľkokrát, ale komisia nereagovala. A potom, keď došlo k anexii Krymu, všetko sa stratilo. Takže sa o tom uvažovalo a samozrejme komisia mohla konať v rámci postupu pre porušenie, ale viete, bola tu takáto otázka, ale v tom čase išlo o pozitívnu infraštruktúrnu akciu. Ak dovolíte, prišiel by som do materčiny, aby som odpovedal pani Werner a Harms. Takže využijem túto príležitosť hovoriť po nemecky. Pani Werner. Diverzifikácia, áno, holandská produkcia v Chroningene sa znižuje a dojde aj k znižovaniu produkcie v Severnom mori. A to predstavuje 35 až 38 miliónov kubických metrov menej. A vy ste sa pýtali, či teda Nord Stream 2 v tejto súvislosti nie je dobrou vecou. Vychádzame v prvom rade z toho, že veľká časť alebo väčšia časť tohto množstva sa zachytí dovozmi tekutých plynov, skvapalnených plynov. Ako viete, pripravujeme na to e, predpoklady, máme terminály pre kvapalný plyn a to je oblasť, ktorú chceme tiež e, viac zapojiť do hospodárskej súťaže. Aj analýza Medzinárodnej energetickej agentúry vychádza z toho, že dovoz skvapalneného plynu v Európe sa do roku 2020 zdvojnásobí, takže časť toho výpadku sa vykrie týmto. Druhá časť samozrejme sa náhradí aj ruským plynom, ale nielen. Očakávame aj nárast dovozu plynu zo stredomorského regiónu kde sú nové náleziska v Izraeli, v Egypte. Takže tu nejde len o ruský plyn, ktorý nám tu pomôže v núdzi a nahradí pokles e, domácej produkcie. Nie je to tak, že len ruská dovoz ho nahradí. Potom ste položili dobrú otázku v tom, že ako to vyzerá s nami. My nemôžeme vyjednávať, potrebujeme súhlas ich ostatnej strany. Ale čo je zaujímavé, podpredseda Ševčovič sa obrátil na pána Nováka, eh, ruského ministra pre energetiku, a začali aj toto riešiť. A zaujímavé, minister Novák nepovedal, pre nás neplatí vôbec európske právo a podobne, ale sa kryl a povedal, my pozorne sledujeme diskusie o mandáte a vo vhodnom čase príjmeme rozhodnutie. Myslím si, že tento opatrný postoj súvisí aj s tým, že Rusi presne vedia, že to, čo plánujeme, nie je deštruktívny postoj, ale právna istota aj pre investorov. A preto majú všetci zúčastnení záujem na tom, aby sa konalo v súlade so všetkými platnými pravidlami. E, regulačný rámec pre všetkých. Áno, áno, to sa netýka len, to nie je Lex Gazprom alebo Lex Nord Stream 2, ale musím povedať, že každý plynovod musíme posudzovať a posudzovať podľa jeho vlastných podmienok a špecifik. Posledná otázka Ukrajina a ako to vyzerá s ropovodmi na Ukrajine, či sú tam investory. Komisia má pracovnú skupinu pre rôznych prevádzkovateľov prenosových sietí, naftogaz a podobne. A minulý týždeň sme predložili výsledky a ja som z toho dostal úlohu, a síce spolu s ukrajinskou vládou rokovať o tom, ako bude vyzerať tá e, celková, celkové rozpletenie e, ropného priemyslu na Ukrajine a prenosové siete sú tohto súčasťou. Zatiaľ sme počuli záujem zo strany štyroch európskych podnikov, ktorí by chceli tranzitný systém, nielen domáci systém, ale tranzitný systém prevziať. Aj to je silný argument, keď ide o to, e, re, roz, rokovať s Rusmi o tom, či by tranzit cez Ukrajinu nebol možný, keďže je tu tento záujem európskych prevádzkovateľov a to by im možno pomohlo. Pani Harms, hovoríte teraz o veľmi dôležitej otázke a to je investície z hľadiska budúcnosti do plynovej infraštruktúry. Toto nie je otázka, ktorá sa týka Nord Stream 2, ale aj iných aspektov. A máte pravdu v tom, čo hovoríte. A preto komisia sa teraz zaoberá tým, ako to trochu zmeniť a pred budovaním akéhokoľvek potrubia, tak musia Ehm, bude ošetrené všetky existujúce potrubia. No a tá digitalizácia nám dá príležitosť toto všetko optimalizovať. Druhá otázka týkajúca sa dekarbonizácie. To je niečo, čo absolútne nám kazí tento rámec pre Nord Stream 2, ale je treba sa tým zaoberať. Elektrifikácia všetkých sektorov, takže ako keby jednotný elektrický svet, toto chceme, alebo chceme takú budúcnosť, kde povieme, že na dlhšie obdobie potrebujeme nejaký duálny systém, takže plyn nie je totálne odpísať a vyžiť ho len nejako, nejakú premostujúcu technológiu, ale vidieť ako niečo, čo je do budúcnosti, čo je dlhodobejšie. A áno, máme tu dobre prepracovanú sieť, infraštruktúru a otázka, či možno by sme nemali klas väčší dôraz na obnoviteľný plyn, tak to samozrejme je taktiež vec, na ktorú by sme sa mohli zamyslieť. A komisia na tom začne pracovať, pokúsi sa to trochu rozpracovať a uvidíme, či možno aj tu u vás v parlamente môžeme viesť takúto hlbšiu diskusiu. No a čo ste povedali o Ukrajine, tak samozrejme to je taktiež hospodársky faktor, je jasné, že sú tu aj takéto zásadné aspekty do budúcnosti. Teraz sa budem hovoriť po anglicky. Profesor Krasnodemský. To nebola úplne jasná otázka, ale plne chápem to, čo ste povedali. Je pravda, že informácie o takýchto infraštruktúrnych projektov sú zásadné, ale aby som bol úprimný, tak je tu aj ohľadom e, Nord Stream 2 pár pozitívnych vecí. A síce, že západné trhy tak sú, aj tak spotrebovávajú 80 spotreby. A mohli by ste povedať, že pokiaľ by plyn bol privedený priamo na tie trhy, kde sa v podstate z veľkej časti spotrebováva, tak toto z hospodárskeho hľadiska je v poriadku. Avšak, ako povedal pán Karinš, a ja som o tom taktiež hovoril, čo sa týka našich politických cieľov z pohľadu únie a celkovo tu tento projekt nezodpovedá úplne našim cieľom. Pán Kohlíček, vy ste hovorili, že máme taký selektívny prístup. Ja s tomu nesúhlasím, lebo toto nie je vôbec selektívne. Vy ste hovorili o norskom potrubí, ale to norské potrubie je pokryté medzivládnymi dohodami, ktoré boli uzavreté medzi Norskom a Nemeckom. A my teraz na európskej úrovni žiadame len o to, aby tu bola medzivládna dohoda medzi Nemeckom a Norskom. A my sme taktiež pôvodne povedali Nemecku, aby to isté urobilo v prípade Nord Stream 2, ale nemecká vláda to odmietla. Povedali, že o tom nechcú rokovať. A preto sa nám ten, tá loptička zase vrátila na našu stranu. Takže môže to byť medzi tretou krajinou a členským štátom alebo treťou krajinou a EÚ a Nemecko nie je ochotné, tak to musíme robiť my. Takže toto nie je selektívny prístup. Všetky ostatné potrubia, aj napríklad to alžírske, o ktorom ste hovorili, tak tam je taktiež prístup tretej strany, takže to nie je tak, že by sme to ignorovali. Jediná výnimka je Nord Stream 2, Severný prúd, pardon, 1, Severný prúd 1, tam je to ešte stále v rámci takého právneho vakua. Čo sa týka južného prúdu, South Stream, vy ste povedali, že sme nútili Bulharsko, aby to, aby to zrušilo, ale to nie je pravda. Bolo tam ruské rozhodnutie. Čo sme urobili my? My sme iba povedali, že musíme uplatniť naše pravidla verejného obstarávania. A síce od 23. decembra až do polky januára vtedy, teda po tých e, pravoslavných Vianociach, len v ruských novinách sa publikoval ten tender. Takže toto komisia kritizovala. Povedali sme, že toto je postup verejného obstarávania a týmto sa porušujú naše pravidlá. Povedali sme, že to je nepriateľné. A na tomto základe ruská federácia, Gazprom, povedali, dobre, tak južný prúd týmto končí. Takže to nebola komisia. Mali sme problém s týmto potrubím, to je pravda, ale diskutovali sme s ruskou stranou a chceli sme nájsť regulačný rámec a ja to viem, pretože ja som na tých rokovaniach sedela aj osobne. Ale toto z našej strany skončilo v tej chvíli, kedy Rusko Eh, anektovalo Krym. To bol koniec príbehu. Takže to nie je tak, že by sme prinútili Bulharsko, aby skončil, ukončili ten projekt. A na záver, k tomu, čo podal pán Karinš, máte dobrú otázku. Teraz náš legislatívny návrh pre parlament a radu bude taký, že sa bude plne uplatňovať tretí energetický balíček. Toto je našim zámerom a tie zmeny, ktoré potom predpokladáme pre smernicu o plyne. No ale vy sa potom ešte pýtate, či toto bude dostačujúce. No a ja vám poviem, že to najradikálnejšie a najúčinnejšie by bolo, keby tam prišlo veto, keby tam bol nejaký dohľad a potom by sa povedalo, dobre, je tento infraštruktúrny projekt e, v súlade s našimi politickými cieľmi alebo nie. No ale problém je tu e, Svetová organizácia pre obchod, VTO, pretože pokiaľ by sme to urobili, tak by bolo veľmi ťažké to opodstatniť v, na medzinárodnom fóre. Ale toto by stačilo, pretože to uplatnenie tretieho energetického balíčka, to by bolo dobré, to by nám v podstate dalo spôsob, ako operovať toto potrubie. Mali by sme tam ošetrený prístup tretej strany, bola by tam, by, bola by tam dobrá konkurencia, transparentnosť, nediskriminačné sadzby. Všetko to by bolo v poriadku, ale či by to stačilo, tak to pochybujem, pretože si dokážem predstaviť, že potrubie ako Nord Stream 2 môže byť v súlade s týmito princípmi, ale naše problémy s politickými cieľmi by pretrvávali napriek tomu, že možno by sme našli spôsob, ako mohlo operovať toto potrubie v súlade s princípami tretieho energetického balíčka. By tam naďalej boli z politického pohľadu rovnaké námietky. Takže my toto nemôžeme rozptýliť len tým, že bude začne uplatňovať tretí energetický balíček. Takže by sme museli zajsť ešte ďalej. Toto môžeme urobiť a môže to prebehnúť aj v rámci rýchleho postupu alebo urýchleného postupu. Takže do roku 2020 by sme mohli mať totálnu alebo návrh totálnej reformy trhu s plynom tento by obsahoval mnohé aspekty, aj tie, o ktorých som už hovoril. A potom by sme sa na to znovu pozreli, vyhodnotili to a rozhodli si, či by naše e, takéto veto obstálo v medzina, na medzinárodnej scéne. Pretože podľa mňa toto by bol jediný účinný nástroj, ktorý by nám umožnil sa vyhnúť takým problémom, akým čelíme teraz v rámci tejto infraštruktúry. Ďakujem, ďakujem za všetky vaše odpovede a komentáre, pán riaditeľ. Ešte stále máme čas. Mám tu ešte pár otázok. Pán Langen. Bohužiaľ som prišiel neskoro, pretože som mal zapísané, že komisárka tu bude do štvrtej a potom pán rejiteľ príde až o štvrtej, takže prepačte, pokiaľ vám teraz položím otecku, na ktorú ste odpovedali. Takže článok 194 je právnym základom, máme tu aj posudok, teda k tomuto vášmu návrhu, ako to chceme dosiahnuť, aby e, teda na rade sa dospelo k nejakému účinnému e, návrhu Takže ako to chcete urobiť. No a po druhé, možno ste to povedali, ospravedlím sa prípadne. Otázka, pokiaľ som vás správne pochopil, tak by tak právna situácia ohľadom Nord Stream 1 a 2 je jasná, infraštruktúra je tam, Všetky členské, pardon, susedné štáty sú na tom, do toho zapojené, takže to bolo v poriadku. A potom ste povedali, dobre, je tam dohoda medzi Nemeckom a Norskom. Je tam teda bilaterálna dohoda. No pokiaľ by Nemecko chcelo uzavrieť ďalšiu bilaterálnu dohodu s Ruskom, mm, máme teda kancelárku, ktorá má takúto pravomoc, tak chcete povedať, prečo Nemecko doteraz bolo také zdržanlivé. Pretože Nemecko sa obvykle predsa pripojí, až keď ostatní sa už rozhodli. Takže, pán predseda, len nadväzná otázka. To, čo ste povedali, je zaujímavé. Povedali ste, že komisia by mohla sa pokúsiť vetovať, ale možno, že na v kontexte VTO by toto veto možno neobstálo. No ale ja tu chcem teraz brániť našu politiku EÚ. Vyzerá to ako taká dvojaká voľba. Môže sa povedať, že dobre, neuplatníme to veto, pretože to možno a V tom prípade by budovanie Nord Stream porušilo naše politické ciele. Druhá vec, mohla, mohlo by tam prebehnúť veto a možno by to bolo aj bolo dobrý prístup, že potom by sa to dostalo na VTO a možno by ste vyhrali. A pokiaľ to neskúsite, tak ste dopredu prehrali. Takže prečo neskúsiť to veto, zmeniť zákon a vetovať? Veď nemáme čo strátiť, pretože pokiaľ to neskúsite, tak ste rovno prehrali. Takže pán Borchard, ešte dve otázky. Pokiaľ ukrajinská delegácia, keď bola tuto v parlamente, tak nám povedali, že toto potrubie, ako ste hovorili, je vo fantastickom stave, že tam nie je žiadny problém z technického pohľadu. A druhá otázka, prečo sa komisia nestará o prepojenie plynovodu medzi severom a juhom Veď tu máme už príslušné rozhodnutie. To už by malo byť hotové, a malo už to byť hotové a dodnes sa to nestalo. A prečo? Prečo ste sa vzdali dodržania, pardon, dodávania zemného plynu do Južnej Európy iným spôsobom, napríklad e, cez Turecko, cez turecký prúd, alebo cez plynovod Nabuko. Kde je Nabuko? Alebo ďalej s Rusmi a s Bulhármi cez e, južný prúd. A prečo sa nikto nespýtal konkrétne na Irán? Pretože Irán má obrovské možnosti exportovať zemný plyn a to možno viete vy lepšie než ja. Ďakujem, milí kolegovia. Ešte niekto sa hlási o slovo, pretože už tretie kolo neumožním, prepačte. Dobre, už sa nikto nehlási o slovo. Takže záverečné komentáre. Pán Lange, áno, potvrdzujem, že právnym základom bude článok 194 a toto bude súčasťou nášho návrhu. Vaša otázka ohľadom toho, prečo Nemecko nevstúpilo do bilaterálnych rokovaní s Ruskom, úprimne neviem. My sme sa túto otázku pýtali na rôznych úrovniach, na komisie, podpredsedov, ja som sa pýtal a po, bolo nám vždy povedané, že to nie je potrebné. Takže oni sa schovali za právne stanovisko, ktoré povedalo, že tu nie je žiadny uplatiteľný zákon v oblasti energetiky a preto oni nemusia vôbec rokovať. Toto je jediné vysvetlenie, ktoré som kedy dostal. Musím povedať, že toto je naďalej nemecké stanovisko na pracovnej skupine na rade, takže skutočne dôsledne postupujú. A váš návrh. Áno, mne sa to páči, máte pravdu. Pokiaľ to neskúsite, že by sme mali vážne túto možnosť zvážiť, ale nemôžeme to robiť v rámci nejakého rýchleho postupu. Pokiaľ niečo takého chceme navrhnúť, tak musíme najprv vykonať hodnotenie vplyvu a ako viete, to celkom dlho trvá. Takže čo sa týka e, rýchleho postupu, tak ten môžeme uplatniť v, príbehu, v, pardon, v prípade tretieho energetického balíčka je vstupu do platnosti. Pán Kohliček, čo je pravda? Aká je pravda? Keď sa pozriete na to e, bratské potrubie, podľa mojich informácií, je tam potrebná investícia len pardon, potrebuje družba. Je tam treba niekoľko miliárd miliárd dolárov investícia. Máme tam operátora prenosovej siete, ktorý si neurobil alebo neodvedol dobre svoju úlohu, čo týka modernizácie a údržby potrebného systému. Takže sú tu investície, napriek tomu, že Gazprom tvrdí, že by to malo stať 12 miliard, e, tak podľa našej informácií je to, sú to necelé 3 miliardy. Ďalej, čo sa týka Nabuka a ďalších, tak všetko na všetko tomto sa pracuje, toto sa chystá my. Máme k dispozícii financie z nástroje Spáme Európu, tam spolupracujeme s Bulharskom, s Maďarskom, s Rumunskom a so, s Rakúskom, kam by mal tento uh, plynovod viesť. To je rovnaká vec ako s Nabukom. Taktiež ste hovorili o tureckom prúde. Toto je zaujímavá vec. Takže turecký prúd 1 príde, príde rýchlo a bude privádzať plyn z Ruska do Turecka. A potom otázka, či vybudujeme aj turecký prúd 2 a čo budeme robiť s tým plynom. A tu z ruskej strany prichádzajú veľmi rôznorodé informácie. Predovšetkým predávajú tento plyn cez Grécko a do Talianska. A Bulharsku ho slúbili taktiež. Takže nikto nevie, čo vlastne zamýšľa Gazprom, ako obvykle, vyhadzujú rôzne informácie do vzduchu a snažia sa Európsku úniu rozdeliť, štáty rozdeliť a každému dať niečo a vylákať ich z európskej jednoty. A ešte jedna vec k južnému prúdu a k Bulharsku. Keď, sme zruš, keď ruská strana zrušila južný prúd, boli to Rusi, nie my, tak opäť premiér Borisov sa stiažoval a povedal, no a čo teraz? My sme vyvinuli program v spolupráci s bulharskou vládou. My sme vo Vane chceli vytvoriť obchodnú platformu, ktorá by poskytovala plyn celému regiónu, vrátane krajín Západného Balkánu. Nie len plyn, ale aj e, LNG, ktorý by prichádzal z greckého terminálu bol by tam prepojenie medzi Bulhar- Gréckom, Bulharskom, Bulharskom, Srbskom a taktiež sme zadali už aj interkonektor medzi Bulharskom a Rumunskom. No a do budúcnosti by sme mali plyn z Čierneho mora, z Rumunska a z Bulharska, takže mali by sme všetko. A toto presne chceme. Chceme vytvoriť hospod- hospodárskú hodnotu v juhovýchodnom regióne a nie, aby tieto regióny boli závislé od západných E, trho západného plynu. A to by sa stalo, keby teda tu bol Nord Stream 2. Tieto regióny sú naďalej 100% závislé od ruského plynu a toto nie je udržateľné a preto chceme vytvoriť príslušnú platformu. Takže vidíte, že v našom uvažovaní aj konaní sme oveľa via- ďalej, než si myslíte. Ďakujeme. Pán riaditeľ, za vašu prítomnosť, za tieto informácie, za odpovede na naše otázky. Táto diskusia bola skutočne veľmi otvorená. A teraz budem očakávať návrh Európskej komisie v prvej polovici novembra. Je to pre nás veľmi dôležité. Dôležitá informácia pre stretnutie koordinátorov, ktoré príde o chvíľu. Drahí priatelia, dámy a páni, teraz prejdeme k poslednému bodu nášho programu. Je to misia ITRE do Polska. Informácie o tejto misii. Chcem povedať, že sa je zúčastnil pár kolegov. Maria Spiraky, Michal Bony, Kristina Libacka, Zdislav Krasnodemsky. A len stručne chcem povedať, že medzi 22. a 23. maja 2017 pár členov našej delegácie sa vydalo na, do Polska, na to, preskúmali aspekty, ktoré sa týkali práce ITRE. Členov delegácie už som vymenoval. Dôvodom tejto misie bolo sa dozvedieť viac ohľadom polského energetického mixu a inovácií v oblasti čistej energie, stretnúť sa so zakladateľmi polských startupov a s podnikateľmi, aby sme lepšie pochopili z informácií z prvej ruky, aký majú inovatívny prístup a akým výzvam čelia, aby sme sa dozvedeli viac ohľadom dôvod, o dos, dopade európskeho financovania na tento sektor a ako a čo by sme tam mohli ešte vylepšiť. Navštívili sme Krako a Varšavu. Mali sme tam skutočne nabitý program, stretli sme sa s rôznymi stranami. Prvý deň vo Varšave, s viacerými inovatívnymi startupmi, ktorí navrhujú digitálne riešenia čiže startupy v digitálnom odvetví. Taktiež sme navštívili kampus v Varšavy, univerzity, technologické pracoviska a targová stredisko tvorivosti. To bolo veľmi zaujímavé, lebo to bolo veľa viac než len technologické centrum. Pán Michal Ovševský nás prejal to bol námestník primátora Varšavy a potom sme išli do Zabře. Druhý deň sme išli e, navštíviť technologické centrum a potom do Krakova, kde sme navštívili technologické centrum, ako aj Krakovský vedecký park. Získali sme dôležité informácie z prvej ruky od jednotlivých zainteresovaných strán a z oblasti, za ktorú zodpovedá ITRE. Toľko stručne. Mám tu aj zaujímavú fotografiu z našej návštevy. Je to tu pre vás k dispozícii, kedykoľvek by ste to chceli. Chce niekto z členov delegácie ešte niečo doplniť? Nevidím nikoho ďalšieho. Máte ešte prosím nejaké otázky, pripomienky? Nie, ďakujem veľmi pekne. Tým končím. Eh, dnešnú prácu výboru ITRE, ale koordinátori začnú o 5. o 19 minút. O 19 minút začíname. A zajtra o 9. ráno máme pomerne veľa bodov a budeme pracovať až do pol jednej. a zajtra popoludní máte voľno, takže budeme ďalej pokračovať o 19 minút s koordinátormi.